krajinách by mali byť dovolené len na eh, dočasným spôsobom a eh, členský, členské štáty si nemôžu zatvoriť a otvoriť hranice, ako si to myslia. Od roku 2015 toto je absolútne ilegálne, bolo to už mnohýkrát po, od roku 2015 a teraz tu hovoríme o krajinách ako Nemecko. V apríli tohto roku eh, kontrolovali, kontrolovali hranice s Rakúskom a napríklad chorvátske hranice. A, takže e, naozaj v kontexte e, musíme, som veľmi hrdá na túto rezolúciu, ktorú parlament e, vydal a naozaj toto je výsledok spolupráce medzi jednotlivými skupinami a dúfam, že toto uznesenie prejde. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz má slovo pán Kola Kušič. Jedna minúta, nech sa páči, z nezaradených. Ravnoprávnosť, vyšejezičnosť i zajednicu. Kolegyne... Vážení kolegovia, rovnoprávnosť a multilingvalizmus, spoločné hranice, to sú výdobytky Európskej únie a my nemôžeme dovoliť, aby pandémia e, prispela k tomu, aby sme prišli o tieto hodnoty, ktoré sme si vybudovali v šengenskom priestore. Máme tu ešte Bulharsko, Maltu, Chorvátsko a Rumunsko, ktoré už sú určitú dobu v Európskej únii, ale sú mimo šemenského priestoru a preto musíme urobiť absolútne všetko preto, aby sa aj tieto krajiny mohli pripojiť do šengenského priestoru a aby neboli vylúčení z našich hraníc, aby sme neboli svetkami takých udalostí, kde niektoré krajiny e, zrušia tieto kontroly, pretože toto podkopáva naše hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem vám, pán kolega. Teraz má slovo pán Bogdan na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Prijatie Rumunska do šengenského priestoru nie je bagateľnou záležitosťou a musím povedať, že jediné prepojenia Rumunska na Schengen sú sezónni pracovníci, ale neboli zabezpečené tieto hygienické a zdravotné podmienky a toto je naozaj nepripustné, aby naša žiadosť o pristúpenie do šengenského priestoru bola blokovaná. Dnes hovoríme o šengenskom priestore, ale nechceme ho konsolidovať a potom vidíme, že také krajiny ako Holandsko aj so svojím premiérom e, bez akýchkoľvek e, bez akéhokoľvek opodstatnenia dlhé roky protestujú proti pristúpeniu Rumúnska do e, šengenského priestoru. My podporujeme štátnu právnosť a preto si kladieme otázku, prečo nás Rumúnov neustále trestáte, hoci sme tí najproeurópskej či. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo na jednu minútu pani Sipel. Ďakujem veľmi pekne. 35 rokov šengenského priestoru, neuveriteľný príbeh úspechu. A práve teraz počas korony eh, sme pod lupou ukázali, že Schengen nie je E, samozrejmý, ale je mimoriadne dôležitý. A naozaj je to bezpodmienečne nutné na to, aby sme si mohli vymieňať e, tovary, e, zdravotnícku pomoc, ale je to oveľa viac. Takýto prechod cez hranicu, študovať, žiť, pracovať v dvoch krajinách naraz a dennodenný spoločný život aj mimo hraníc a to je práve základný kameň porozumenia napriek, alebo možno aj práve preto, že sú medzi nami rozdiely a členské štáty by som chcela poprosiť, aby ste podporili a naplnili šengenský priestor, aby sme žili Európu dennodenne. Veľmi pekne ďakujem. Teraz má slovo pani Keller, jedna minúta, nech sa páči. Pani e, komisárka, pani Johansson, na začiatky krízy COVID v, Euró- v marci sa Európa rozdrobila. Väčšina členských štátov znovu zaviedla kontroly na hraniciach. E, tisícky občanov, e, cezhraničných pracovníkov, rodín boli odrezaní eh, od eh, svojich domovov. Ja žijem v Štrasburgu, eh, v meste pri hranici a preto som bola toho svetkom. Bolo to niečo nevydané a neslychané. Ja ehm, navrhujem, aby sme ešte pred začiatkom leta si zanalizovali, čo sa stalo, čo sme urobili zle, čo by sme mali zlepšiť. Mali by sme si urobiť také vojenské cvičenie, by som to nazvala a som za to, aby sme vytvorili integrovanejší mechanizmus riešenia našich hraníc, riadenia našich hraníc. Navrhujem takisto, aby sme sa pripravili na všetky nové možné hrozby, ktoré by mohli opäť zastaviť voľný pohyb. Mohla by sa aj pandémia vrátiť, ako povedal pán e, López e, Aguilar. A voľný pohyb e, v rámci Schengenu je dôležitý aj pre ekonomickú obnovu. Ďakujem pani Keller a teraz dostane slovo na jednu minútu pán Markvart. Ďakujem veľmi pekne. Momentálne žijeme v ťažkých časoch a práve v týchto ťažkých časoch je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, aké je to veľké šťastie, že žijeme v tejto dobe, v tejto Európe. Predstavte si, že by sme sa boli narodili pred 100 rokmi. Ehm, <clears throat> španielská chrypka by bola skosila 50 miliónov ľudí, by eh, sme práve prežili eh, prvú svetovú vojnu a potom, keď by sme mali 25 rokov, tak eh, nacisti e, ovládli celú Európu. A keby sme mali 30 rokov ako ja teraz, tak by to 9 rokov už sme žili v oddelenom e, Berlíne. A keďže máme takéto šťastie, že sme sa nenarodili pred 100 rokmi, ale keď si uvidí, e, uvedomíme, že práve v tomto období, v období výrosu si musíme uvedomiť, aké šťastie máme, aké výdobytky sme dosiahli a preto tento vírus nesmie e, poškodiť Európu tak, ako sa to žiaľ v tejto kríze stalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pán Džambasky, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Chcel by som opraviť kolegov, ktorí hovorili o tom, že členské štáty urobili chybu, keď opäť e, obnovili kontroly na vnútorných hraniciach. Nie, nie je to tak. Zlyhala Európska komisia v otázke kontrolovania hraníc, pretože správanie komisie bolo neadekvátne a tým prinútili členské štáty, aby príjmali jednostranné opatrenia. Ešte sme nepochopili, že potrebujeme v prvom rade bezpečné vonkajšie hranice, aby mohli dobre fungovať vnútorné hranice. Nemôžeme mať za hranicami milióny migrantov, ktorí čakajú na vstup a zároveň mať e, dobrú vnútornú bezpečnosť. No a keď príde takáto kríza ako koronavírus, tak e, si to opäť uvedomujeme. No a takisto musíme poukázať na nezodpovedné správanie takých štátov ako Holandsko napríklad, ktoré e, bránia Bulharsku alebo Chorvátsku vstúpiť do Schengenu. To je dvojaký meter, ktorý sa tu uplatňuje. Ďakujem a teraz má slovo pani Björk, jedna minúta. E, Ďakujem pekne. Keď teraz diskutujeme o Schengene, o šengenskom priestore, toto nie je len otázka voľného pohybu v rámci Európy a o, nie je to otázka o tom, že ľudia si plánujú dovolenku alebo prácu, ale tu ide o to, že Európa je naďalej prepojená na vonkajšie hranice a teraz sa to dostalo na úroveň, ktorá je hrozná. Na greckých hraniciach vidíme to na na Balkáne, vidíme to v Rumúnsku, vidíme, sledujeme politiku, ktorá e, ktorá, by si viacej, ktorá viacej si e, chráni vonkajšie hranice ako ľudí, ako ich dôstojnosť. A keď hovoríme o Chorvátsku, a ktoré práve, o krajine, ktoré práve má predsedníctvu, komisia má zodpovednosť tieto problémy vyšetriť a vyriešiť, ale ale mm, tu by sme nemali mm, eh, dovoliť žiadnym krajinám. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz má slovo pani Dupont. Jedna minúta. Vážený pán predseda, pani komisárka, ja som mala tri roky, keď padol berlínsky múr a, a, a, a bola, práve som končila školu, keď e, sme sa pripojili k európskej rodine. A je to polovica môjho života a Naozaj e, Európa je sľubným kontinentom a ja som si nikdy nemyslela, že opätovne budeme mať e, kontroly na hraniciach. Zatváranie e, hraníc spôsobilo chaos, avšak dobre na tom je, že sme prišli na to, ako sme už prepojení nielen v tých pohraničných oblastiach. A práve Schengen a naša sloboda je zraniteľná viditeľná a musíme ju chrániť. Našťastie Schengen sa vracia, Európa sa vracia do starých kolají, avšak bude si to vyžadovať veľmi veľa práce a preto sa poučme z, násle, z predchádzajúcich týždňov a musíme sa venovať európskej obnove, aby Európa bola posilnená. Thank you. Ďakujem. A teraz má slovo pán Šimečka. Jedna minúta. Thank you very much president and um, madam commissioner i'll speak in english um, in, slovak in my language. v, marci sme prvý raz možno naozaj vážne pocítili aká krehká je sloboda ktorú nám, zaručuje schengen a ktorú sme doteraz brali ako samozrejmosť. a mimoriadna situácia si pochopiteľne vyžadovala mimoriadne riešenie a vrátane kontrol na vnútorných hraniciach. no spôsob akým členské štáty uzavreli svoje hranice živelne nekoordinovane často bez jasného právneho základu len zbytočne nastrbil dôveru e, ktorú sme budovali roky desaťročia v schengen e, aj v nás samotných. a asi si treba uvedomiť že schengen naozaj nie je nejakým luxusom nice to have do dobrého počasia ale základným stavebným kameňom európskej únie našich slobôd a samozrejme aj jednotného trhu. a nič z toho nebude udržateľné keď prvým inštinktom vlád v akejkoľvek krízovej situácii vždy bude iba unilaterálne a okamžité uzavretie vnútorných hraníc že musíme sa z tejto skúsenosti poučiť a teraz je ten moment keď musíme pracovať na posilnení odolnosti schengenského priestoru. ďakujem. E ďakujem veľmi pekne drahý kolega a teraz pani Wiesler Lima jedna minúta. Schengenský e, priestor. E, Schengen je krásne malé mestečko v Luxemburgu, nedaleko hraníc a toto mestečko sa stalo symbolom e, Európy bez hraníc. E, je to dnes tak prirodzené, že už si neuvedomujeme, e, čo to znamenalo kedysi, keď sme museli sa zastavovať na hraniciach. Toto je naozaj obrovský výdobytok. Je to skutočný zázrak európskej jednoty. Toto by sme si mali zachovať. Pandémia covidu samozrejme odôvodnila niektoré hraničné opatrenia, ale Ehm, samozrejme, keď ehm, kontrolujeme hranicu zo zdravotných dôvodov, to je v poriadku. Ale ak napríklad máme v dvoch štátoch úplne rovnakú epidemiologickú situáciu, prečo kontrolujeme hranicu medzi takýmito dvoma štátmi? Niektoré členské štáty jednoducho spanikárili a uzavreli sa. Ale toto si nevyžadovala ani tá naliehavá situácia. Je potrebné, aby štáty čo najskôr otvorili šengenské hranice a členské štáty by takéto, príjma, takéto opatrenia mali príjmať iba naozaj v odôvodnených a vo výnimočných prípadoch. Ďakujem pani kolegyňa Vizeler Lima. A teraz má slovo pán Ressler na jednu minútu. Ďakujem, pani, pán predsedajúci. Sloboda pohybu je pre 400 e, miliónov ľudí e, základným kameňom Európy. Táto pandémia samozrejme z pochopiteľných dôvodov na určité obdobie e, priniesla obnovenie E, kontrol na hraniciach, ale e, nemôžeme dopustiť, aby to ohrozilo slobodu pohybu, ktorá je dôležitá pre náš spôsob života, pre našu ekonomiku či cestovný ruch. Ja som veľmi rád, že Európsky parlament príjme toto uznesenie, aby sme e, podporili a posilnili šengenský priestor. Schengen by sa mal rozšíriť na všetky členské štáty EÚ. Bude to najväčší priestor voľného pohybu, ako povedala aj komisia minulý rok. Dnes sme ale videli, že niektorí, mm, niektorí poslanci zautočili na moju krajinu. My máme najdlhšiu pozemnú hranicu v celej Európskej únii. Domnievam sa, že všetci chorvátsky občania, aj európsky občania, onedlho už si budú môcť užívať e, pohyb bez obmedzení v rámci EÚ, ale takisto aj dobrú ochranu vonkajších hraníc. Ďakujem. Ďakujem, pán Ressler. Pán Arimon, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Ja som... Mm, ja žijem pri hranici a za posledné tri mesiace som videl, aký symbolický je Schengen a ako bol pošliapávaný v poslednom období. Členské štáty, keď príde kríza, začnú zatvárať hranice. E, vyloženie s vnútroštátnymi opatreniami. A to poukazuje na to, že jednoducho neexistuje vzájomná dôvera. Nič nebolo dohovorené a dohodnuté ani pri zatváraní hraníc, ani pri otváraní jednotlivých hospodárskych sektorov. Nebolo dohodnuté zlučovanie rodín. Takisto sme e, nemali pripravené výstupové stratégie a e, výsledkom bola zlátanina rôznych opatrení, ktoré boli chaotické, ktorým už nikto nerozumel. E, v mojom volebnom obvode občania, ja som z Belgicka, e, občania e, predložili petíciu a žiadajú Schengen 2.0 taký šengenský priestor, ktorý v budúcnosti by fungoval tak, že ani v čase pandémie by nebol nútený zatvoriť hranice. Ďakujem. Ďakujem, pán Arimon. A teraz v mene komisie sa opäť vyjadrí pani komisárka Johansson. Thank you. Ďakujem. Schengen znamená slobodu a Schengen sa opiera o vzájomnú dôveru. Schengen je veľkým výdobytkom, veľkým úspechom a to dokazuje aj toto nadšenie v parlamente, s akým diskutujeme o šengenskom priestore. Keď e, pred 35 rokmi bola podpísaná prvá šengenská dohoda, milióny Európanov e, ešte nemali právo opustiť vlastnú krajinu. Za posledných pár mesiacov sme si pripomenuli, ako by vyzerala Európa bez voľného pohybu. A teraz postupne a zodpovedne opäť e, nadobudame stratené slobody. Nemôžeme považovať slobodu za, sprav, pardon, za samozrejmosť. Európska integrácia nie je samozrejmosťou. Musíme dennodenne pracovať na tom, aby sme chránili náš spoločný európsky projekt, aby sme si ho zachovali. Chcela by som, aby rada prijala potrebné rozhodnutie, aby ešte ostávajúce členské štáty vstúpili do šengenského priestoru. No a v dlhodobom výhľade musíme pracovať na zlepšení šengenského priestoru. Nesmieme sa vrátiť e, k predchádzajúcemu stavu. Všetky členské štáty, všetci členovia Schengenu, aj budúci členovia Schengenu musia rešpektovať základné práva a európske aky. Dobre fungujúci šengenský priestor si vyžaduje vzájomnú dôveru členských štátov a takisto správnu implementáciu šengenského právneho aky. ak nastanú nezrovnalosti v jednom členskom štáte, môže to ovplyvniť ostatné členské štáty a môže to ohroziť aj celý šengenský priestor. Šengenský právny rámec musí byť takisto vhodný a aktuálny, musí vedieť zareagovať na nové výzvy, ako napríklad na zdravotné krízy. Je potrebné lepšie implementovať šengenský právny rámec, e, napríklad vo veci e, policajných kontrol na vnútroštátnych územiach, cezhraničná spolupráca, správne kontroly na hraniciach, výmena informácií medzi OČTK a tak ďalej. Aby existovala táto dôvera, e, navrhneme nový dialog alebo obnovu dialógu medzi všetkými členskými štátmi na vysokej úrovni Pravidelne by sa malo diskutovať aj s parlamentom a radou o stave šengenského priestoru. Veľmi sa teším na spoluprácu so všetkými poslancami a poslankyňami tohto parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pani Johansson. A teraz v mene rady sa vyjadri pani ministerka Brniač. Thank you. Thank you for your debate. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za túto rozpravu otázky súvisiace s eh, hraničnými kontrolami v vnútorných hraniciach sú veľmi dôležité pre držanie šengenského eh, kina. Rada eh, sa teší na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom a komisiou na to, aby sme vytvorili a správnu štruktúru, ktorá bude splňať všetky očakávania spoluzákonodarcov. Ministri eh, vnútra sa 5. júna dohodli, eh, že budú postupovať koordinovane, transparentne, postupne v súlade s princípmi proporcionality a nediskriminácie a na základe kritérií, ktoré sú definované v oznámení komisie. Veľká väčšina členských štátov a asociovaných eh, krajín zrušila hraničné kontroly no a obmedzenia, cesto, cestovné obmedzenia 15. júna. No a väčšina by tak mala urobiť, respektíve tie ostávajúce by tak mali urobiť do konca mesiaca. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani ministerka Brniac. Rozprava je týmto ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra. Mám dve oznámenia na odporúčania výborov Akria Ekon žiadne, alebo teda ne, námietky či rozhodnutiu neboli, proti tomuto neboli prijaté žiadne námietky, no a preto v súlade s príslušným článkom sú tieto odporúčania prijaté a budú zverejnené spolu s prijatými textami v súlade s článkom 241 by som chcel povedať, že na prvú eh, oznámenia pléne eh, nebol nebol prijatý žiadny návrh na opravu a preto je to považované za prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobeným ochorením COVID-19. No a ja chcem povedať ešte toľko, že v rámci rozpravy nemáme žiadne spontánne príspevky a žiadne otázky Postupujem od karty. No a rozpravu začíname príspevkom rady a v mene rady vystúpi pani ministerka Brniac. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne, vážené poslanky, neposlanci, vážený pán komisár. Cezhraniční a sezónni zamestnanci podporujú polnohospodárstvo, turizmus, v prípade, a iné sektory v prípade, že domáci pracovný trh nemá dosť pracovných síl. No a, a práca mimo domova je ťažko, veľmi ťažká a ochrana týchto skupín je o to naliehavejšia počas bezprecedentnej situácie pandémie COVID-19 opatrenia mali na veľmi opatrenia mali eh, negatívny dopad na eh, hospodárstvo, eh, stúpa nezamestnanosť, no a niektoré sektory hospodárstva zaži- sú pod väčším tlakom ako iné. Mnohé členské štáty prijali množstvo opatrení na to, aby zabránili a zmiernili vážne ekonomické dopady na pracovný trh, systémy sociálneho zabezpečenia a podpory. Mnohé opatrenia sú zamerané na pracovníkov vo veľmi citlivých sektoroch hospodárstva. Zatiaľ, čo zdravotná situácia sa napravuje a rušia sa opatrenia, tak sociálne a ekonomické problémy sú stále veľmi nahliahavé. Na videokonferencii 5. maja, ktoré zorganizovalo predsedníctvo, vznikla príležitosť, aby ministri sociálnych vecí a práce si vymenili názory o existujúcich stratégiách. Zdôrazňujeme význam, zdôraznili význam rýchleho hospodárskeho rýchlej hospodárskej obnovy a zabezpečenie zamestnanosti, podpory podnikov a ochrany zraniteľných skupín. Hovorilo sa často o cezhraničných zamestnancoch a sezónnych pracovníkoch. Tieto zraniteľné skupiny sú dôležité pre mnohé e, sektory hospodárstva, zohrávajú dôležitú úlohu pri hospodárskej obnove a e, členovia by nebali byť diskriminovaní. Pandémia COVID-19 prinútila členské štáty, aby čas, e, dočasne uzavreli hranice. Avšak členské štáty a členovia Európskej rady jasne ukázali v spoločnom vyhlásení 26. E, marca e, plynuli, plynulé e, zaistenie cezhraničného prechodu pre skupiny zamestnancov, aby sa zaistilo fungovanie vnútorného trhu. Niektoré členské štáty už úplne zrušili obmedzenia pre sezónnych a cezhraničných zamestnancov. No a ďalšie sa zaviazali, že ich čo najskôr zrušia zaistenie slobody pohybu je veľmi dôležité a je naliehavé, aby tieto zraniteľné skupiny zamestnancov mali rovnaké zaobchádzanie a, a ako občania príslušných štátov potrebujú príslušné opatrenia a ubytovanie v súlade s opatreniami na social distancing, zamestnanci musia byť informovaní o zmenách a nových postupoch. Členské štáty e, tiež chcú zaistiť prístup k dostupnému sociálnemu zabezpečeniu pre všetkých zamestnancov v cezhraničnej situácii. Revízia nariadenia o koordinácii E, systému sociálneho zabezpečenia tiež ďalej podporí slobodu pohybu zamestnancov a bude fungovať ako katalizátor na modernizáciu systému sociálneho zabezpečenia. Ja by som chcela poďakovať parlamentu e, za to, že tieto e, problémy sú prioritne zaradené na program a teším sa na dnešnú rozpravu. Ďakujeme veľmi pekne, vážená pani ministerka Brniac. A v mene komisie dostáva teraz slovo pán komisár Šmita, vážený pán predseda, a vážené poslankyne a poslanci. Sloboda pohybu zamestnancov je jeden z kľúčových princípov vnútorného trhu EÚ. milióny Európanov žijú alebo pracujú v členskom štáte inom ako je ich národnosť. No a my odhadujeme, že viac ako pol milióna obyvateľov pokrýva sezónu prácu v rámci Európskej únie. Kríza COVID-19 viedla k bezprecedentným opatreniam medzi členskými štátmi a malo to priamy dopad na slobodu pohybu zamestnancov, tak ako ukázalo, tak ako ukázala už predchádzajúca rozprava. Úloha komisie je jasná, treba zaistiť slobodu pohybu zamestnancov. No a v tomto kontexte 30. marca komisia zverejnila usmernenia, ktoré sa týkajú vykonávania slobody pohybu zamestnancov. Cieľom bolo, aby cezhraniční, vyslaní a sezónni zamestnanci, ktorí vykonávajú kľúčové zamestnanie, mali neobmedzený prístup na ich pracovisko. Mnoho sa hovorí o pracovníkov v prvej línii a ja musím zopakovať a pripomenúť, že medzi nimi je aj množstvo sezónnych pracovníkov, ktorí počas tejto krízy odviedli a mali e, nenahraditeľnú úlohu a zabezpečovali kritické tovary a služby, ako napríklad potraviny. E, na to, aby sme zaistili ďalšiu e, jasnosť týkajúcu sa celého zabezpečenia. Komisia tiež zverejnila fact sheet otázok a odpovedí, vrátanie informácií do pozornosti vysielaných cezhraničných zamestnancov, e, ktorí, ktorých zasiahli obmedzenia voľného pohybu na základe dialogu s členskými štátmi a všetkými zúčastnenými aktérmi vieme, že usmernenia e, mali pozitívne účinky. My aj naďalej e, sledujeme opatrenia prijaté členskými štátmi, či sú nevyhnutné a proporcionálne v rámci boja proti ďalšiemu šíreniu vírusu a či sú nediskriminačné dôležité sektory európskeho hospodárstva, konkrétne polnohospodárstvo a e, cestovný ruch, si vyžadujú podporu sezónnych pracovníkov v špecifických obdobiach roka. Sezónni zamestnanci sú často veľmi zraniteľnou skupinou e, majú neisté pracovné podmienky, eh, životné podmienky, eh, vrátanie eh, prístupu k zdravotným službám, verejným službám a bývaniu porovnovania. Porušujú sa, porušujú sa pracovné právo, rovnako sú viac vystavení nedeklarovanej práci, hlavne vo forme neregistrovaného zamestnania. Pandémia COVID-19 poukázala na problémy, ktoré majú mnohí sezónni pracovníci a ktorým čelia už dlhý čas, zatiaľ čo situácia sa zlepšuje, tak stále existujú závažné problémy pre sezónnych zamestnancov a tieto treba riešiť. Princíp, ktorý sa uplatňuje na sezónnych zamestnancov, je veľmi jasný. Rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia mobilných zamestnancov a pracovníkov v rámci EÚ. No a to zaistí najlepšiu ochranu pre mobilných zamestnancov EÚ, vrátane cezhraničných zamestnancov a sezónnych pracovníkov. A to znamená, že um, budú mať úplne rovnaké práva ako občania alebo osoby sa trvalým pobytom na tomto území. No a je nevyhnutné adekvátna aplikácia pracovného práva, vrátane tých, ktoré vrátane toho, ktoré vyplýva zo smerníc EÚ o mobilných zamestnancov, zohľadom na to, že niektoré sektory hospodárstva a predovšetkým sektor polnohospodárstva si vyžaduje pomoc sezónnych zamestnancov z iných členských štátov. Komisia žiada členské štáty, aby si vymenali informácie a aby stanovili špecifické postupy na to, aby zaistili plynulý pohyb takýchto pracovníkov. No a v tomto ohľade vítam spoločnú deklaráciu o ochrane sezónnych pracovníkov, ktorá bola podpísaná 15. mája európskymi sociálnymi partnermi polnohospodárstve. No a rovnako vítam oznámenie členských štátov, že um, budú, že prispôsobia svoju národnú legislatívu a že budú lepšie kontrolovať jej aplikáciu. Naše údaje ukazujú, že sezónne aktivity sú spojené s nedeklarovanou prácou, ktorá je často spojená so zneužívaním alebo obmedzeným prístupom eh, k sociálnym právam a ochrane a bezpečnosti pri práci. A preto je dôležité šíriť osvetu v prospech deklarovanej práce a prechod na deklarovanú prácu. No a to je tiež prioritou kampane EÚ eh, e pre spravodlivú prácu v boji proti nedeklarovanej práci. EÚ zohráva v tejto v tomto kontexte tiež úlohu vypracúvaním aktivít a opatrení pre sezónnych pracovníkov, cezhraničných pracovníkov a hlavne pre mladých. V budúcnosti platforma, ako aj e, koordinačný úrad EÚ budú presunuté pod patronáta Európskeho pracovného orgánu a to pomôže členským štátom a komisii pri efektívnom uplatňovaní a dodržiavaní práva EÚ súvisiaceho s mobilitou v celej EÚ pri koordinácii systému sociálneho zabezpečenia v EÚ. Jeden z cieľov pravidel EÚ o koordinácii sociálneho sociálneho zabezpečenia je, aby o pracovníci, ktorí žijú a pracujú v iných členských štátoch, podliehali legislatíve členských štátov, ktoré majú najbližšie prepojenie a budú podporovať nepretržité, nepretržité sociálne zabezpečenie. No a chceme odstraňovať prekážky pre slobodu pohybu zamestnancov. Ja som presvedčený o tom, že vzájomná kooperácia a spolupráca členských štátov ako príjmanie bilaterálnych dohôd alebo šírenie informácií príslušných jazykov pre sezónnych zamestnancov sú zásadné pri ochrane práv sezónnych zamestnancov. E, revízia nariadenia o sociálnom zabezpečení e, v roku 2016 predložila komisia príslušné, príslušný návrh, je stále zablokovaný medzi e, parlamentom a radou a ja som odhodlaný pomôcť vám pri no, podpore príjmania tohto dôležitého legislatívneho aktu. Ja podporujem eh, zavedenie európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, eh, ktoré žiadate v návrhu vášho uznesenia. Eh, rovnako by som chcel povedať pár slov ešte k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. No a toto je jedna z otázok, kde nemôžeme eh, si dovoliť sklamať našich občanov. Eh, máme legislatívu EÚ o ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci, ktorá sa týka všetkých zamestnancov a pracovníkov v EÚ bez ohľadu na eh, krajinu, v ktorej pracujú dĺžku práce alebo konkrétnych úloh, ktoré vykonávajú, zaistenie ochrany bezpečnosti a práce zamestnancov je našou spoločnou zodpovednosťou. Je povinnosťou zamestnávateľov plníte všetky požiadavky a hodnotíte všetky možné riziká pri práci, vrátane tých nových a zavádzať adekvátne preventívne a ochranné opatrenia. Tieto opatrenia sú veľmi dôležité v sektoroch, kde eh, zamestnanci môžu byť eh, vystavení citlivým situáciám. Eh, zamestnanci musia byť povinní poskytovať a zamestná, zamestnávateľe musia poskytovať zamestnancom príslušné informácie, ako aj hygienické produkty a ochranné pomôcky. Okrem toho pripravuje komisia usmernenia. Európska únia prijala mnohé kroky na podporu a pomoc členským štátom v tejto oblasti. Avšak treba dodať, že je zodpovednosťou členských štátov, aby kontrolovali uplatňovanie práv a pracovných noriem, ktoré sa vzťahujú aj na sezónnych zamestnancov. Európska agentúra pre ochranu a bezpečnosti a zdravia pri práci vysl- vydala usmernenia s ohľadom na pandémiu COVID-19, ako aj odporúčania po ukončení pandémie. No a to pomáha zamestnávateľom pri riešení problému a tiež sú vydané usmernenia pre špecifické sektory, vrátane tých, ktoré zamestnávajú sezónnych zamestnancov vo veľkej miere. Ja vás musím uistiť, že ochrana bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci je jednou z mojich hlavných priorít nadchádzajúcich rokov. Ja sa teším na úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom a s vami na aktualizáciu príslušného legislatívneho rámca a opatrení, čo nám pomôže vyriešiť dopady pandémie COVID-19 aj na tých najzraniteľnejších zamestnancov. Tiež nezabúdame na to, že mnohí sezónni pracovníci sú z tretich krajín, a COVID-19 mal značný dopad aj na možnosť týchto ľudí dostať sa do Európskej únie. A práve títo ľudia, ktorí pracujú najmä v polnohospodárskom sektore, sú veľmi esenciálni, bezpodmienečne nutná je ich práca. A preto sme museli zabezpečiť ich vstup do Európskej únie napriek uzavretiu hraníc. A preto vítam eh, vašu rezolúciu, pretože keď chceme robiť politiku, tak chceme dosiahnuť ten istý cieľ, tak aby naši sezónni pracovníci boli chránení v kontexte eh, našich pracovných podmienok a tieto sa musia týkať všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Schmidt. Áno, a teraz pán kolega Lenárs, jedna minútu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Populisti v tejto inštitúcii veľmi často opakujú, že hranice je potrebné zatvoriť, Schengen ukončiť. Nuž to by bol ale veľmi temný obraz budúcnosti Európy a teraz sme si to vedeli trošku predstaviť. Keby sa to stalo, bol bola by to nočná mora. E, ako napríklad rodiny príslušnosti, ktorí sa nemohli stretávať, pretože kontajnery blokovali hranice, nemohli sme pozbierať e, polnohospodárske plodiny, pretože sezónni pracovníci nemohli prechádzať našimi hranicami. Toto všetko stratíme, o toto všetko prídeme, keď zatvoríme hranice a preto by sme si to mali uchovať, to, čo sme si doteraz e, vybudovali a aj skutočný trh práce, e, ktorý chceme vytvoriť a práve túto slušnosť musí byť normou. Toto je môj obraz budúcnosti Európy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne kolega Lenárs. A teraz kolegyňa Bišov jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Včera v Nemecku Ehm, sme zaznamenali v jednom z najväčších eh, mesozávodov v Nemecku stovky nových prípadov. A to ehm, ma, eh, to ma robí smutnou, pretože vidíme, že sme sa nič nepoučili a teraz zrazu sa mnohí snažia Čierneho Petra a e, tú vinu hodiť na bulharských a rumúnskych e, pracovníkov a hovoria, že oni priniesli vírus. Ale tento stav, tieto, e, tieto situáciu musíme ukončiť. Nám nestačia len usmernenia, budeme musieť mať naozaj tvrdé opatrenia, musíme znížiť tieto medzery, musíme zničiť medzery, ale tiež mám apel na všetkých e, tých, ktorí prechádzajú hranicami. Prosím, nestrácajte nádej, že budeme mať v Európe férový trh práce. My v parlamente sa za to zasadzujeme. My to naozaj chceme zmeniť. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa Bishop. Vážený pán komisár, vážená pani, vážený pán komisár, vážení e, kolegovia, chcem najprv vysvetliť, o čo ide. Ide tu o sezónne, e, sezónnych pracovníkov, ktorí sú naozaj veľmi dôležití v mnohých hospodárskach Európskej únie. Jednoducho patria do našej rodiny. Oni sú napomocní pri tom, aby mnohé priemyselné odvetvia vôbec mohli fungovať a preto je veľmi dôležité, aby sme ich podporovali. Oni predsa opúšťajú svoje domovy, svoje rodiny, ale mnohí z nás od nich závisia. To vidíme práve v tejto kríze. Keď e, títo ľudia nebudú môcť prekračovať hranice, tak potom ohrozíme produkciu, dopravu, turizmu,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 služby, ako napríklad zdravotnícke a ošetrovateľské služby. A preto chcem počiarknúť, že títo pracovníci sú pre členské štáty, pre Európsku úniu, pre poľnohospodárov, pre zdravotníctvo, pre stavebníctvo veľmi dôležití. A práve ich musíme chrániť tam na ich pracovisku a to je to minimum, čo môžeme pre nich urobiť, pretože bez týchto ľudí mnohé hospodárske sektory budú jednoducho blokované. A videli sme počas tejto krízy, že mnohí z týchto pracovníkov sú ubytovaní v otrasných podmienkach, nie sú tam e, minimálne hygienické štandardy, nemajú prístup k zdravotníckej starostlivosti a niekedy umierajú v dôsledku nesprávnej starostlivosti. Takže toto je veľmi dobré, že tu máme e, takéto uznesenie. Toto uznesenie je potrebné podporiť a musíme to aj neustále stále dozorovať, ako týchto ľudí ubytovávame, pretože niektoré firmy to zneužívajú a tie musíme potrestať. A preto sa obraciam na vás, na komisiu. Je to veľmi dôležité, aby sme spolupracovali komisia rada, ako aj e, parlament. Teraz e, minúta pani kolegyňa Žame. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto, toto uznesenie chce upravovať voľný pohyb a ochranu pracovníkov bez ohľadu na ich štatút. Toto je problém. Zdôrazňovalo sa tu, aký posvetný je princíp vysielania pracovníkov. Je to implementácia e, rovného zaobchádzania a nediskriminácie pracovníkov, ale e, to je v protiklade s princípom národnej priority. Vyslaní pracovníci, cezhraniční a senzónni pracovníci, e, nuž, tento text E, si protirečí v dvoch princípoch. E, my by sme podľa mňa mali zrušiť vyslané pracovanie, e, vyslanú pracovnú. Ďakujem veľmi pekne kolegyni Žáme a teraz kolegyňa Desuter. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, toto poukázalo na prekérne pracovné podmienky 17 miliónov pracovníkov, sezónnych pracovníkov a sociálna ochrana, ktorá mala byť lepšia už aj pred krízou, to je jasné. Najmä tí, čo pracujú v polnohospodárstve alebo v mesozávodoch a na bytunkoch, pracujú v hrozných podmienkach a tieto podmienky podmienky nie sú vždy rešpektované, hygienické podmienky a preto musíme zlepšiť štruktúru. Prekračovanie hraníc by pre nich malo byť zjednodušené a mali by mať lepší prístup k sociálnej starostlivosti, pretože toto sú ľudia, ktorí sú v prvej línii. Napríklad v Rakúsku pracuje veľmi veľa sestričiek a ošetrovateľiek z Rumúnska a Bulharska, kde e, pracujú e, nadčasy a toto je len a len sociálna spravodlivosť. To musíme zabezpečiť. Ďakujem pekne kolegyňa De Suter a teraz pani kolegyňa Rafalska jednu minútu. E, vážený pán komisár, vážené dámy a páni, sezónne pracovné síly a ľudia, ktorí pracujú za hranicami, boli maximálne dotknutí touto krízou, pretože niekedy sa nemohli dostať na svoje pracovisko, niekedy sa nemohli vrátiť domov, sú vystavení v zvýšenej miere nebezpečenstvu nebezpečenstvu. Infekcie sú závislí od e, agentúr, ich pracovné podmienky sú veľmi zlé, pretože veľmi často sa nedodržiavajú pracovné podmienky e, pri bezpečnostnej hygiene, pri, pri e, pracovnom čase a preto sa musíme pozrieť na to, ako sa s nimi zaobchádza, s týmito ľuďmi, ktoré sú väčšinou z východnej Európy, ale tá táto kríza poukázala aj na to, akí sú títo ľudia dôležití a preto si ich musíme vážiť, musíme zlepšiť ich imič a musíme hľadať aj riešenia proti zneužívaniu, ktoré tu bolo už aj pre pan, pred pandémiou. Nie, nie, pani kolegyňa, takto sa to nedá. Prepačte, takto sa to nedá. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz pán Botenga, minútu. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, budeme hovoriť o veľmi dôležitom uznesení o právach sezónnych, cezhraničných a vyslaných pracovníkov. Ja som veľmi rád, že predkladáme toto uznesenie nielen s ľavicou, ale aj s pravicou, aj s liberálmi dokonca. Pre niektorých z vás to bude prvýkrát, e, čo pripustíte, že keď uprednostňujeme trh v každom prípade, tak môžeme uškodiť zamestnancov. Asi ešte nechcete hovoriť o sociálnom dumpingu, keby ste veľmi chceli, môžeme predložiť pozmeňovací návrh, ale v každom prípade tlieskam tomu, že podporujete túto myšlienku. E, korona kríza nám v mnohých smeroch mm, otvorila oči, ale myslím si, že to, čo e, na vás urobilo najväčší dojem, to je tlak, keď ste videli, ten hnev týchto vykorisťovaných pracovníkov, ako žijú, v akých podmienkach a ako napríklad teraz boli prepravovaní letmi e, alebo e, natlačení v nákladných automobiloch. Dôležité ale pre mňa je, ako to bude pokračovať. E, naše uznesenie v každom prípade je nezáväzné. Je pekné, že za to zahlasujeme, ale musíme urobiť aj ďalší krok. Musíme zmeniť európske pravidlá, aby skutočne E, práva zamestnancov boli prioritou. Boli prioritou, boli, mali prednosť pred trhom, pred ekonomikou. Ďakujem pán Botenga a teraz pani Rondinelli jedna minúta. Táto pandémia nám ukázala, že európsky pracovný trh je viac integrovaný, ako si myslíme. Ehm, pochopili sme, že bez voľného pohybu zamestnancov, najmä tých sezónnych, cezhraničných, ehm, nemôžu fungovať celé sektory. Aj strategické sektory sa zablokujú bez týchto zamestnancov. Ehm, keď zamestnanci prišli tými zelenými koridormi, majú určitú ochranu, pokiaľ ide o ubytovanie alebo prácu, ale potrebujú aj určité sociálne práva, ktoré podľa nás majú byť chránené v tom štáte, kde e, zamestnanec pracuje, kde platí dane. Európska únia by mala zharmonizovať e, národné sociálne právne normy, aby sme mohli bojovať proti sociálnemu dumpingu aj proti novému typu dumpingu, ktorý znižuje ochranu zdravia zdravot- pracovníkov. Musíme tento prístup podporiť, aby to bol základ pre e, nové legislatívne akty, ktoré budú lepšie chrániť zamestnancov a ktorá odstráni e, nekalú konkurenciu, ktorá bohužiaľ je charakteristikou našej ekonomiky teraz. Ďakujem pani Rondinelli a teraz na minútu pán Radke. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, politické módne slovo e, súčasných dní je systematicky relevantný v posledných týždňoch sme zistili, že európsky vnútorný trh a aj voľný pohyb pracovníkov, e, že to sú esenciálne predpoklady pre fungovanie našej ekonomiky. Ale zároveň vidíme, že tento systém je veľmi krehký. Napríklad českí zdravotníci, ktorí pracujú v nemeckých e, nemocniciach, sa museli rozhodnúť medzi prácou a rodinou, pretože sa zavreli zo dňa na deň hranice. Francúzski poľnohospodári sa báli, že prídu o úrodu, pretože nemali zberačov úrody na poliach. No a potom tu máme problémy napríklad v Holandsku a v Nemecku v mesospracujúcom priemysle e, kde sa nám ukázalo, aké sú tam strašné pomery. Bolo to známe už aj predtým, ale teraz je to viditeľnejšie. Preto je dobré, že prichádza toto uznesenie a teraz je rad na komisii a na členských štátoch, aby uh, prijali aj konkrétne opatrenia v nadväznosti na to, čo teraz hovoria. Ďakujem, pán kolega Radke a teraz pani Jongerius, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Kladie sa nám tu, alebo vyvstáva tu jedna otázka. Na čo myslia ľudia, keď sa rozhodujú, že budú zamestnávať e, za 14 eur na deň e, Poliakov napríklad na 30 dní bez jedinej prestávky. A potom, ak títo migrační pracovníci napríklad ochorejú, tak nemajú ani zdravotné poistenie poriadne, nemajú pokrytie. Na čím sa zamýšľajú e, títo zamestnanci, keď vyhodia nejakého napríklad poľnohospodárskeho pomocného pracovníka, keď ho vyhodia bez, e, bez výplaty. Na čo myslia? Takéto situácie e, sú bežné napríklad u, u mňa v Holandsku. Poľnohospodársky sektor a potravinársky sektor, e, tieto sektory sa tak povediať dostali na dno. Potrebujeme nejakú zmenu na východe aj na západe. V našom uznesení sú určité návrhy, ako by sme mohli riešiť toto vykorisťovanie a a toto porušovanie pravidiel. Napríklad zaviazať sezónne agentúry, aby dodržiavali určité pravidla pre vysielanie pracovníkov, aby zaručili dôstojné ubytovanie napríklad s právom na súkromie a takisto viac inšpekcií v rizikových sektoroch a takisto aj európske číslo zdravotného poistenia. Pán komisár Schmidt, dúfam, že budete pracovať na týchto návrhoch, aby sme konečne vykorenili tieto nezrovnalosti, nespravodlivosti, ktoré tu vidíme. Európske členské štáty musia konečne začať konať, musia predložiť niečo konkrétne, právne. Pretože práca to je právo. Samozrejme, máme právo na prácu, to je veľmi cenné právo, ale práca musí byť aj zdravá a bezpečná. Ďakujem pani Jonherius. Teraz na minútu pán Pislaru. Uznesenia našej skupiny Renew, ktoré často koordinujem, sa venovali e, rumunským, bulharským alebo poľským sezónnym pracovníkom a e, týmto okrem iného chceme vyjadriť aj úctu zamestnancom, ktorí veľmi trpeli, dokonca niektorí umreli e, pri výkone svojej práce. E, oni pomáhali európskej ekonomike. Táto kríza v týchto sektoroch nie je úplne nová. Sezónni pracovníci sú určitým symbolom e, prosperity Európskej únie a vnútorného trhu. My si uvedomujeme problémy, počúvame ich a budeme za týchto ľudí bojovať, budeme e, bojovať za právo pracovať kdekoľvek v Európe v dôstojných podmienkach a v podmienkach ochrany zdravia. Všetci za toto nesieme morálnu aj právnu zodpovednosť. Toto všetko musíme urobiť pre vás, pre budúcnosť. Ďakujem pán Pislaru. Pán Panca, jedna minúta. Ďakujem pán predsedajúci. Ja s niektorými výhradami podporujem obsah uznesenia o ochrane týchto cezhraničných pracovníkov. Je to kategória, ktorá bola veľmi zasiahnutá krízou COVID. Pokiaľ ide o Taliansku, viac ako 100 tisíc občanov každý deň prekračuje hranicu a aby pracovali vo Francúzsku alebo v Rakúsku a 70 tisíc ich pracuje vo Švajčiarsku, niektorí v San Marino a preto je potrebné hovoriť v uznesení aj o um, susedných štátoch, ako napríklad pre nás Švajčiarsko. Aj tam je potrebné um, zabezpečiť dostatočnú ochranu, aby všetci pracovníci boli chránení, a aj tí sezónni, pretože tí sú obzvlášť zraniteľní. No a potom si želáme takisto, aby štáty konkrétne aplikovali ochranné opatrenia pre tých cezhraničných a sezónnych pracovníkov, ktorí kvôli kríze covidu E, stratili prácu. A v tomto kontexte musíme začať aj regulovať e, nelegálnych migrantov, tak ako sme to urobili v Taliansku. Zvýšili sme vlastne legálne vstupy e, do našej krajiny. Ďakujem pán Panca. A teraz na jednu minútu pán Saturi. Ďakujem pán predsedajúci, pán predseda, pán komisár. S touto krízou e, Európska únia e, je zodpovedná za porušovanie práv niektorých mobilných pracovníkov. Toto sú veľmi e, zraniteľní pracovníci, ktorí pracujú v prekerných podmienkach a ostali osamotení. Ehm, boli zneužívaní zamestnávateľmi v nedôstojných ubytovacích podmienkach, boli nútení často vrátiť sa do svojich krajín. E, títo, e, tieto osoby sú e, esenciálnymi pracovníkmi pre naše ekonomiky a takto s nimi nemôže Európa zaobchádzať. Na európskej pôde platí to, že všetci majú rovné práva toto uznesenie je už určitým pokrokom, ale je treba ísť ešte ďalej. Už je na čase, aby Európa prestala vykorisťovať migrujúcich pracovníkov a aby začala uznávať, ako prispievajú k našej prosperite a k našej potravinovej e, sebestačnosti. Musí sa to teda stať e, konkrétnou realitou uznávanie týchto ich práv. Ďakujem. Ďakujem, pán Saturi. A teraz na jednu minútu pani Ďuriš Nikolsonová. Ďakujem pekne. V celej Európskej únii máme 1,3 milióna cezhraničných pracovníkov a two milióny vyslaných pracovníkov a počas korony, keď sa zatvorili hranice medzi jednotlivými štátmi e, Európskej únie, sme mohli vidieť, akým zraniteľným terčom títo, títo ľudia stali. Častokrát si museli vybrať, či zostanú s rodinou a prídu o prácu, alebo naopak, či pôjdu do práce, zostanú izolovaní od rodiny na celé mesiace tým že sa mnohým nedostali do práce tak niektoré segmenty ako poľnohospodárstvo sociálne služby alebo preprava tovarov samozrejme trpeli akútnym nedostatkom pracovníkov. títo ľudia sa nachádzajú v permanentnej sociálnej neistote pretože stoja v dvoch a viacerých sociálnych systémoch sú často diskriminovaní pozrime sa na rakúsku indexáciu rodinných prídavkov. pre budúcu krízu sa musíme poučiť spriechodniť pre nich hranice a konečne skoordinovať systémy sociálneho zabezpečenia vrátane digitálneho prepojenia systémov. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz na jednu minútu nasleduje Pani Šajby, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Rád by som vám hovoril niečo o Jasmín. Jasmín zbiera, zbiera melóny, broskyne, ktoré máme teraz tak rady. Pracuje za 200 eur, eur mesačne. No a keď sa chce nájsť, tak sa musí schovať na toalete. Má, Jasmin je chorá, má sklerózu multiplex kvôli tomu, že pracuje v týchto, tomto, tomto sektore no a nemá žiadne sociálne zabezpečenie. No a toto je každodenný život stoviek vyslaných sezónnych zamestnancov, zamestnancov, ktorí pochádzajú zo Španielska, ktorí Eh, ktorí pracujú, prichádzajú do Španielska, alebo eh, sú z Guinei, ktorí pracujú zase vo Francúzsku alebo v Nemecku, aby zbierali eh, ovocia a zeleninu. Kríza COVID-19 ukázala problémy, ktoré majú títo zamestnanci, ktorí často počas krízy bývali e, veľmi, e, vo veľmi zlých podmienkách, ktorý sa veľmi rýchlo šíril e, vírus. Zneužívanie týchto pracovných síl musí skončiť. Je to nepriateľné a je na čas, aby Európska únia zagarantovala právo na prácu týchto zamestnancov a myslím, že zmenila smernicu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A slovo teraz dostáva pán Radačovský, alebo vlastne nevidím ho alebo je tu. Takže slovo dostáva pán kolega